že odstupuje z postu európskeho poslanca k 15. marcu 2015. V súlade s článkom 4 rokovacieho poriadku vyhlasujeme, že jeho miesto je k tomuto dátumu voľné a informované o tom boli aj príslušné národné orgány. Príslušné španielské orgány ma informovali o voľbe pána Miguela Urbana Krespa s účinnosťou k 5. marcu 2015. Pán Urban Krespo nastupuje na miesto pani Terezy Rodriguez Rubio. Berieme na vedomie voľbu pana Miguela Urbana Krespa. Vítam nového kolegu a pripomínam, že v súlade s rokovacím poriadkom môže náš nový kolega sa odteraz zúčastňovať na zasadnutiach parlamentu a jeho orgánov. Výbor pre právne záležitosti zasadal 24. apríla v súlade s článkom 3 rokovacieho poriadku preskúmal a jednohlasne navrhol